wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommene... Uh, disponibilné sú texty k predošlým diskusiám. K zápis, uh, äh, nie sú nejaké námietky, nie, takže zápisnice sú prijaté v tomto zmysle.